to, že ľudia sa budú vrácať do, na územia, kde je občianská vojna, pre ktorou utekli. A na záver ešte po anglicky. Môžeme diskutovať o detailoch, môžeme bojovať argumentmi, ale v končnom dôsledku si myslím, že sa musíme všetci dohodnúť na tom, že náš európsky spôsob života je chrániť život. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Teraz za ID pani Tardino, prosím, dve minúty. Je to uznesenie, ktoré je plné demagogických vied lavice. Vy v podstate chcete, aby sa Európa nekriticky otvorila všetkým bez rozdielu a chcete vytvoriť priestor preto, aby mimovládne organizácie mohli konať ako chcú na Stredozemnom mori, bez toho, aby podliehali akékoľvek kontrole. V podstate tu ide o podporu ilegálnej migrácie. My sme hlasovali proti a predložili sme aj alternatívne uznesenie na ochranu nášho kontinentu a občanov. Najlepší spôsob na záchranu životov je zabraniť tomu, aby tí ľudia odchádzali posilovaním spolupráce s tretími krajinami pôvodu a tranzitu len tak budeme schopní riešiť príčiny ekonomickej migrácie. Doposiaľ sa hovorí len o dohode z Malty, ako keby to bolo riešenie na všetky problémy a vlastne e, necháva bez opory členské štáty, ako sme to aj predpokladali. Obávam sa, že aj politika novej komisie pani von der Leyen bude odsúdená na neúspech. Členské štáty majú mať právo vyhodnocovať, či tie operácie napríklad súkromných subjektov majú za úlohu pomáhať migrantom alebo skôr podporovať trestnú činnosť. Členské štáty na základe vlastnej legislatívy majú mať právo dávať o povolenie mimovládnym organizáciám na záchranné akcie. Chceme určité pravidlá, ktoré by zabránili takým praktikám, e, ktoré neskôr budú pomáhať tým, ktorí ilegálne chcú prísť do Európy. Treba povedať nie obchodníkom s ľudskými osobnosťami, nie priekupníkom. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne. A za EKR pani Prokačíny, prosím, pán Prokačíny, áno pani predsedajúca. Zajtra nepodporíme toto uznesenie. Nechceme byť komplicmi toho a tých, ktorí majú v pláne jednoducho opustiť právny štát na stredozemnom mori. Ide tu o životy príliš veľkého počtu migrantov, ktorí sa vydajú v nasledujúcich dňoch a vydajú do rúk obchodníkov a priekupníkov s ľudskými bytostiami tu je len jeden spôsob, ako zabrániť úmrtiam. A to zabrániť tomu, aby vôbec tie lode s migrantmi odchádzali máme všetky potrebné údaje na to, aby sme vedeli, že tu alternatíva nie je. A opakujeme, že pre nás záchrana na mori je samozrejme na mieste, keď ide o niečo vo výnimočných situáciách a nie je niečo organizovaného. A veľmi často aj práve e, v určitom komplickom zväzku s priekupníkmi a pre, prevádzačmi. Takže preto sa domnievame, že tento dokument je veľkým prejavom socialistickej pokriteckosti a práve preto sme predložili aj alternatívny návrh. Tam sme vtelili tie názory, ktoré my na to máme. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz za GUE NGL pán Urbán Krespo. Bardzo proszę, półtorej minuty. A máte jednu minútu a pol. Ďakujem za slovo. Teraz v tomto roku už vyše tisíc ľudí prišlo o život v tej obrovskej jame, ktorá je hrobom, teda v Stredozemnom mori. Hovoríme tu o otázkach ľudského práv, ľudských práv, ale o otázkach e, ľudskej dôstojnosti. Keď e, sa hovorí napríklad o tom, že sa kriminalizuje činnosť tých, ktorí pomáhajú týmto ľuďom, čo potrebujú záchranu, je to skutočne do neba volajúca vec. Napríklad, keď dostali pokutu za to, že nežiadali o povolenie, aby mohli niekoho zachrániť, napríklad aj u nás. E, proste e, náš predseda vlády prišiel s určitými pravidlami, ale dámy a páni, inštitucionálny rasizmus dnes vládne v európskej, e, teda komunitárnej pobrežnej politike. A musíme skončiť s politikou externalizácie hraníc, aj pokiaľ ide o uplatňovanie základných ľudských práv. Vieme, že Libia neposkytuje bezpečný prístav. A vieme, ako sa správajú e, libijské pobrežné sily. Mali by sme urobiť aspoň malý krok, ale tým správnym smerom, aby sme neboli spolupáchateľmi na tejto smrteľnej činnosti. Ďakujem. Ďakujem za nezaradených. Pán Kostas Papadakis, minúta Európska únia má spolu zodpovednosť za boj a vojnu v Sýrii. A teraz konštatujeme, že sme spolu zodpovední za najnovšie migračné toky. Turecko, dublinské nariadenia, mnoho ďalších rozhodnutí bolo škodlivých. A pred ostrovom Kos opäť máme mnohých mŕtvych, ktorých bolo potrebné vytiahnuť z mora. Boli tam aj deti, more a samos E, tam sú utečenské tábory úplne preplnené a teraz majú byť zatvorené. Hrozba e, vrátenia alebo odmietnutia utečencov. To sa prejavuje v novom návrhu zákona, ktorý je predložený v Grécku a tu sa ukazuje, akú politiku robí Nea Demokratia po politike Syrizy Azyl pre utečencov nemá byť poskytovaný a to na úkor všetkých utečencov, všetkých, všetkých žiadateľov o azyl ktorých sú v končnom dôsledku obete kapitalistických tokov, ktoré sú vždy nastavené iba na vojnu. A konštatujeme, že mnohí utečenci z utečenských táborov sa teraz presunuli na sever e, Grécka, tam boli presunutí a majú byť transportovaní ďalej. Mnohí z nich dostal, nedostali možnosť požiadať o azyl, ale záver musí byť, že EÚ a NATO musia zastaviť svoje imperialistické boje, vzdať sa svojich imperialistických hmm. plánov, ktoré vedia, vedú iba k nacionalizmu a rasizmu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani Edstadler za EPP. Minúta a pol. Ďakujem pani predsedajúca, pán komisár pani predsedanička. Na dvoch veciach sa všetci zhodneme. Poprvé je našou medzinárodnou, ale hlavne humanitárnou povinnosťou zachraňovať ľudské životy a po druhé Eh, pašeráctvo je jedno z najhorších porušení ľudských práv a preto ho treba eh, potláčať všetkými silami. Teraz, kým diskutujeme o záchrane na mori, udiala sa v Anglicku humanitárna katastrofa. V nákladnom aute sa našlo 39 mŕtvych tiel, pravdepodobne išlo pašované eh, osoby. Pripomína to drámu v Rakúsku v auguste 2015 na dialnici A4 blízko Parndorfu v odstavenom nákladnom vozidle sa našlo 71 pašovaných osôb mŕtvych. A takéto prípady nám drasticky naznačujú, akú brutalitu presadzujú pašeráci, ako využívajú zúfalstvo ľudí a v úvodzovkách, ako berú eh, na seba aj riziko smrti eh, tých pašovaných osôb. A musíme si uvedomiť, aké signály vysielame Záchrana na stredozemnom mori, e, o tom nie je pochyb, ale to treba oddeliť od toho, čo sa deje potom. A kým záchrana na stredozemnom mori sa rovná e, cestovný lístok do Európy, tak e, dlho budú ľudia nasupovať do týchto člnov, aby riskovali život, ale mm, s tou nádejou. A čo teda potrebujeme? Musíme spolupracovať s tretimi krajinami. Túto spoluprácu musíme zlepšiť. Potrebujeme bezpečné miesta v tretich krajinách, v tranzitných krajinách. A Musíme dať Afrike be- perspektívu budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Pietro Bartolo, SAD, minúta a pol. Ďakujem pani predsedajúca. Chcem poďakovať kolegovi López Aguilarovi za vynikajúcu prácu. V pondelok sme na Líbe odhlasovali uznesenie, ktoré je jasným poslanstvom pre komisiu a členské štáty Nemôžeme ísť ďalej s politikou zavretých pristávov a riskovať životy ľudí na mori. Máme morálnu povinnosť konať. Tie opatrenia doposiaľ prijaté nie sú primerané. Aj minulý týždeň sme videli pri poslednom stroskotaní lode pri brehoch Lampedúzy, koľko ľudí musí zomrieť, aby sa členské štáty rozhodli zjať na seba zodpovednosť. Nemáme bezprostredné odpovede ani, ani európske, ani permanentné, musíme mať nejaké usmernenia, ktoré poskytnú a zabezpečia skutočnú humanitárnu pomoc a nebudú kriminalizované. Nemôžeme len ukazovať prstom na tých, ktorí zachraňujú životy a zmieriť sa s egoizmom členských štátov. A samozrejme, treba požadovať zodpovednosť od krajín ako Líbia, odkiaľ pochádzajú mnohí migranti alebo cez ktorú prichádzajú. Treba konkrétne opatrenia a dúfam, že zajtra odhlasujeme veľkou väčšinou toto uznesenie. V opačnom prípade budeme spolu zodpovední za veľkú tragédiu v Stredozemnom mori. A nielen to. Niektorí hovoria, že keď zavrieme prístavy a urobíme e, dohodu s Líbiou a podobne, že niečo vyriešime. A ako potom vyriešime tých 80% ľudí, ktorí nakoniec možno skončia v tých koncentračných táboroch? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo pán poslanec Vejten za Renew. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, to, čo sa deje v Stredozemnom mori, je a ostáva humanitárnou katastrofou. Záchrana na mori je právna, ale aj ľudská povinnosť, podľa mňa. My ako Európania máme zodpovednosť neprizerať sa umieraniu na Stredozemnom mori. Musíme konať a preto sa teším, že dnes počas hlasovania o rozpočte bola väčšina za to, aby sme mm, použili vlastné prostriedky na uh, Záchrana na Stredozemnom mori. Dámy a páni, to je podľa mňa veľký krok vpred. Je to dobrý krok, že pri rozdelení tých, ktorých zachránime na mori, dosahujeme pokroky, ale štyri krajiny nestačia. Vyzývam všetky krajiny EÚ, aby sa podielali na tom, že budú príjmať ľudí, ktorí boli zachránení na mori, kým nemáme vlastný mechanizmus pre rozdeľovania. Ďakujem kolegyne a kolegovia. Ale e, najdôležitejšie samozrejme, aby ľudia sa vôbec nepúšťali do týchto lodí a člnov. Treba zlepšiť situáciu na mieste, zlepšiť situáciu v táboroch, musíme vytvoriť legálne cesty, aby sme umožnili migráciu na trh práce a potrebujeme viac presídlenia pre tých najslabších z najslabších a európske krajiny tu majú zodpovednosť práve týmto, e, mhm. voči týmto ľuďom. Očakávam, že komisia e, z toho urobí prioritu a že predloží návrhy, ktoré budú väčšinovo mhm. príchodné. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem vám. A teraz pani Strik minúta. Každú minútu, každá minúta je na mori dôležitá je ťažké predstaviť si, že by sme nechali európskych občanov utopiť sa na, gumových, e, na gumených člnoch, ale toto sa každý deň deje migrantom. Medzinárodné právo námorné zavezuje aj Európsku úniu, aby sa ujala zodpovednosti za záchranné akcie. Potrebujeme potrebné kapacity, rýchlu koordináciu a vyloďovanie v bezpečných prístavoch. Líbia nie je bezpečná. Nemôžeme zorganizovať návrat migrantov do Tripolisu bez toho, aby sme porušili medzinárodné právo. A môžeme však pomôcť migrantom, aby unikli z tohto pekla. Ale na to sa musia ujať zodpovednosti členské štáty všetky a musia poskytnúť humanitárnu pomoc a nie kriminalizovať tých, ktorí pomáhajú. Vyzývam komisiu, aby založila svoje nové kroky na týchto princípoch, aby to bolo rýchle a dlhotrvajúce. A to samozrejme nebráni tomu, aby sme naďalej zachraňovali e, tých, ktorí sú teraz na mori v tiesni, lebo každá minúta je dôležitá. Ďakujem. A teraz pán Gaho, minúta. Merci, madame Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Uznesenie, o ktorej debatujeme, navrhuje, aby sa zvýšil migračný tlak na členské štáty EÚ, aby lepšie prijímali migrantov, aby e, teda e, tento text otvoril mhm. všetky prístavy únie a ešte viac e, podporil prácu mimovládnych organizácií. To je vlastne efekt, ktorý pritiahne ďalších eh, migrantov, eh, ktorým pomáhajú mimovládky ako komplici pas, pašerákov. Takáto globalizačná ideológia podporuje eh, migračnú krízu, ktorá nemá precedens v Európe a Európa to nedokáže zvládnuť. Ak chcete zachraňovať životy a chceme ich zachraňovať, tak treba urobiť presný opak treba eh, obnoviť skutočnú hranicu eh, na vonkajšej hranici EÚ. Treba naháňať eh, pašerákov a ich komplicov, ktorí majú na svedomí tisíce smrti. Treba posilniť nariadenie vo veci a reguláciu v oblasti imigrácie a treba podporiť podporu a iniciatívu v krajinách pôvodu, aby nedochádzalo k tejto dramatickej migrácii. Ďakujem. Pán... Ďakujem. A teraz Pán de Vilalba. Ďakujem. Neviem, teraz tu sa hovorí o úmrtiach e, osôb v oblasti Stredomorí, Stredomoria, ale Hovorí sa teda v súvislosti s tými umrtiami, že oproti roku 2018, je, teraz v roku 2019 menej týchto obetí na ľudských životách, ale súvisí to aj s tým, že e, kedy a ako boli uzatvárané európske prístavy pre takýchto utečencov. Dôležité je, aby sme e, bojovali proti rôznym mafiám, ktoré obchodujú s ľuďmi. Treba nájsť ten správny recept, tú správnu odpoveď. Čiže aké opatrenia treba uplatňovať, aby sme vykorenili tento model obchodu, týchto mafií, ktoré obchodujú s ľuďmi. A prečo európska lavica sa nesnaží uplatniť príslušnú smernicu, ktorú vlastne schválili už e, členské štáty a nakoniec členské štáty majú suverénnu možnosť rozhodovať e, v takýmito, v takýchto otázkach. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán pani Rego, minúta. Gracias. Ďakujem za slovo. Zopakujem to, čo povedal aj predrečník. Rok 2019 viac než tisíc ľudí prišlo o život v oblasti Stredomoria, keď sa pokúšali prejsť teda cez more, preplaviť sa do Európy. A vieme, že tu vlastne prichádzame s rôznymi uzneseniami, ktoré odsudzujú túto situáciu, ale veci sa v praxi neriešia. A pritom ide o vážnu humanitárnu situáciu. Často e, je tam e, problém aj s tým, že v danom regióne prebiehajú boje. Vieme, že aj milície v Líbii sú zaangažované do obchodovania s ľuďmi aj smerom na e, juh od Líbie. A Španielsko má tiež svoje skúsenosti predovšetkým s migrantmi e, z Maroka. A treba proste ukončiť tú politiku, keď sa tvárime, že v podstate niekto to vyrieši za nás. Musíme naozaj konať a aby sme potom dokázali skladať účty. Ďakujem. Ďakujem. Slova má pán Hidvegi. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Táto rezolúcia sa vníma ako zle v ní koncipovaná, ale v podstate jej schválenie by vyslalo zlý signál a mohlo by to viesť ešte k väčším tragédiám. A to preto, že to je čosi ako pozývací list pre milióny ľudí z Afriky. Keď sa tvárime, že sme schopní a pripravení každého tu prijať v Európe, tak ešte viacej ľudí sem príde a bude riskovať svoj život. Ale musíme ľuďom pomáhať tým, ktorí naozaj potrebujú pomoc. A preto musíme investovať do ochrany hraníc a zlepšiť spoluprácu s tretimi krajinami a samozrejme snažiť sa rozložiť tie pašerácké siete. Najlepší spôsob, ako, sa, ako zabrániť tomu, aby sa ľudia e, topili, utopili e, v Stredozemnom mori, je proste, keď nebudú musieť odísť e, z Afriky. Vieme, že existujú operácie, ktoré sa dajú vykonať len za kompetencie európskych štátov a preto nestačí len v podstate povzbudovať NGOčky, aby nedodržiavali zákony a že by vlastne legálnych migrantov proste dovážali do Európy. Dámy a páni, potrebujeme patričnú kontrolu hraníc a dobrú spoluprácu s tretimi krajinami. Myslím, že schválenie tohto uznesenia by bolo veľmi nezodpovedné. Ďakujem. Nie. Teraz poprosíme, je tu modrá karta. Pán Butikofer by rád položil otázku. Súhlasíte? Nech sa páči. Otázka. Thank you. Použitie modrej kardy, karty. Pán Butikofer chce položiť otázku. Súhlasíte, prosím, pán Izagi? Nech sa páči, pán Butikofer, máte 30 sekúnd. Ďakujem Mám takú dve otázky. Poprvé, si si istý, že patríte do NPT a nie ku IDE? a nieku patriť. A to, čo ste povedali, je vôbec blízke kresťanskému zmýšľaniu? Proszę odpowiedź, pan poseł Hidivegi. Nech sa páči odpoveď, pán Hidvegi. No, pokiaľ ide o takúto dôležitú záležitosť, tak myslím, že ešte aj v rámci politických skupín dochádza rôznorodosť, k rôznorodosti názorov a to otvorene priznávame. Po druhé, hovoriť o kresťanstve. Poviem vám toto. Zodpovednosť je súčasťou kresťanstva a myslím, že to, čo robí Európa s migráciou, je úplne nezodpovedné. Je nezodpovedné vysielať signály ľuďom, ktorí sú v núdzi, že hoci kto môže prísť bez nejakých obmedzení, a potom im povieme o pár rokov, sorry, nemáte právo tu zostať a chodte, do, chodte naspäť, chodte domov. Toto je nezodpovedný prístup a myslím, že by sme mali byť realisti a pomáhať tým, ktorí to pomáhajú a mali by sme riešiť ich lokálne záujmy. Ďakujem. Ďakujem pekto. Pán Moreno Sanchez na slovo. Ďakujem za slovo. V prvom rade chcem poďakovať e, predsedovi výboru LIBE za prácu, ktorú vykonal na príprave tohoto materiálu, tohto uznesenia. Naozaj je to veľmi vážna záležitosť a musíme nejak urobiť škrt tým umrtiam v Stredozemnom mori. Myslím, že to, čo sa dosiahlo na Malte, pardon, je dôležitý krok. A, ale musíme naozaj spolupracovať medzi európskymi štátmi a vytvoriť skutočne európsku politiku, ktorá bude riešiť túto stredomorskú otázku. Treba predovšetkým hľadiť e, na utrpenie žien a detí. A vieme, že títo migranti sú vystavili mnohým nebezpečenstvám na ceste. Tisíce ľudí ktoré sa aj zachránili, preplávali more, skutočne žijú vo veľmi biedných podmienkach. A keď hovoríme ešte aj o nezletilých deťoch, deťoch, ktoré sú bez doprovodu, to je ďalší problém. A toto musí tiež Európska únia riešiť. A máme v tomto smysle povinnosť spolupracovať aj s príslušnými agentúrami OSN. Vieme, že a keď hovoríme o týchto osobách, ktoré sem prichádzajú, to sú ľudia, predsa to nie sú nejaké čísla alebo nejaké len odfajknuté e, položky. Ide o ľudí a preto k tomu treba aj náležite pristupovať. Ďakujeme pekne. Ďalšou rečničkou je pani Pagasar Tundua za Riniu. Naozaj ma teší demagogia v tomto parlamente, keď chceme podporiť azylovú a utečenskú politiku, myslím, že toto je ten zaujímavý moment, kedy treba niečo robiť. Ľudské životy. Vieme, že ich treba chrániť. To je predsa si vyšší princíp. A treba ich chrániť napríklad pred mafiami, ktoré obchodujú s ľuďmi. A toto by sme mali zvážiť. Momentálne je veľkým rizikom preplaviť sa cez stredomorné, prado, stredozemné more. Je to oveľa väčšie riziko než v minulosti. Okrem toho, je nespravodlivé kriminalizovať tých, ktorí chcú pomáhať pri záchrane týchto utečencov. Takže, čo by sme chceli vlastne riešiť? Myslím, že aj na rade sa o tomto jasne debatuje. Aj komisia sa jasne vyjadrila. Ale zdá sa, že niekto je tu akoby slepí k tomu, čo sa deje v Líbii. A nechceme byť predsa spolupáchatelia tých, eh, tých, tých, tých zločinov. Čiže nemôžeme dovoliť, aby sa pokračovalo tak, ako doteraz. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo pani Kunke. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vždy, keď eh, sa v stredozemnom mori, vždy keď v stredozemnom mori vyhasne život v dôsledku neochoty EÚ konať, eh, je eh, to pre mňa eh, naozaj veľmi ťažké. Je to hamba to, čo sa tam deje. To, čo sa tam deje rok za rokom, to je naozaj nehodné EÚ. My zelení žiadame, aby členské štáty systematicky a proaktívne realizovali následne operácie vyhľadávania a záchrany, eh, aby mali dostatočné vybavenie aj eh, v rámci Frontexu. Chceme, aby všetky, všetci aktéri v Stredozemnom mori proaktívne šírili informácie o mm, plavidlách, ktoré sa ocitnú v núdze a to iným plavidlám, ktoré by mohol, mohli pomôcť. A takisto žiadame, aby všetci ľudia, ktorí sú zachránení v Stredozemnom mori, boli eh, mm, prevezený na bezpečné miesto v súlade s medzinárodným právom a právom Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán posel Tom. Ďakujem pekne. Pán Van den Driesche, jedna minúta. Pani predsedajúca, kolegyňa, kolegovia. Kto porušuje právo, je potrestaný. Takto chránime občanov a toto je spôsob, ako občania môžu dôverovať právny štát. Ale presne toto odmieta urobiť táto politická elita. Namiesto chránenia našich hraníc, nelegálni imigranti, ktorí jasne porušujú naše zákony, dostávajú prísľub e, povolenia na pobyt a niektorí poslanci tohto e, parlamentu podporujú Eh, mimovládne organizácie, ktoré stimulujú nelegálnu migráciu. Hovoria, že sú na to humanitárne dôvody. Ale čo je humanitárne na tom, že eh, udržujete pri živote podnikateľský mobil pažerakov ľudí? Ako je humanitárne že naši občania sa cítia byť obeťami nelegálnych imigrantov, ktorí páchajú trestné činy. Ja si myslím, že máme chrániť našich občanov tým, že zavrieme hranice, tým, že budeme predchádzať týmto mm, modelom pašovania, že budeme chrániť občanov. To musíme robiť. Ďakujem. Teraz nasleduje pani Višňovská na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážené dámy a páni. Nehovorím, že nemáme zachraňovať ľudské životy, ale záchranné akcie v Stredozemnom mori, ktoré robia mimovládne organizácie, často využívajú títo pašeráci. A to je cynický biznis, využívajúci ľudské utrpenie. 10 miliard eur sa e, takto stráca. Minulý rok Frontex zachránil mnoho ľudských životov, ale záchranné aktivity nie sú hlavnou úlohou Frontexu. Frontex má garantovať, že do Európskej únie neprídu teroristi a zločinci. Ale takto sa to deje bez akejkoľvek kontroly, bez toho, aby sme vedeli, akú minulosť majú títo ľudia. Záchranné aktivity by nemali byť pravidlom, mali byť výnimkou. A preto musíme byť činní najmä na pevnine ak príjmeme mechanizmus rozdelenia, tak tým tento cynický biznis iba podporíme. Preto chcem, aby ste prijali naše uznesenie, pretože my sa snažíme bojovať proti tým pašerákom. Máme aj plán dlhodobého rozvoja v Afrike a chceme zamedziť ilegálnu migráciu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Miriam dali 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ako už viacerí kolegovia vyzvihli, straty na život v Stredozemnom mori už eh, sa dejú mnohé roky a napriek tomu ešte stále sme tu a nemáme efektívny mechanizmus solidarity v oblasti migrácie a je jasné, že pre tie niektoré eh, členské štáty problémy migrácie mm, južných členských štátov nie sú nejakým dôvodom na zamyslenie, avšak nemalo by to eh, zastaviť prácu na zabezpečení spolahlivého a stáleho prístupu k záchranným eh, operáciám Vzhľadom na scenár, to spoločné vyhlásenie štyroch členských štátov, Nemecka, Francúzska, Talianska a Malty, po mm, stretnutí na ministerskej úrovni na Malte je prvým krokom k vytvoreniu predvydateľného mechanizmu solidarity. Avšak Ide iba o člen, še, štyri členské štáty a rada by sa mala ujať vedenia, mala by predložiť férový mechanizmus redistribúcie pre tých ľudí, ktorých zachraňujeme na mori. Prístup, ktorý by mal prikladať maximálny význam princípu non-reformov, ale aby sa zabezpečilo, že existujúce pravidla vyhľadávania a záchrany budú naďalej rešpektované a nevy, nebudú využívané. Nikto by sa nemal tváriť, že funguje vo váku. A napokon naša spoločná reakcia EÚ e, so všetkými členskými štátmi by mala byť preferovaná, ale kým to chýba, nemôžeme len tak sedieť so založenými rukami. Thank you. Mr. Hook for one... Ďakujem, pán Hook na minútu. Ďakujem, hovorím e, skutočne čierny, hrozostrašný deň o tejto téme. 39 ľudí, ktorí boli prepašovaní do veľkého do, do Spojeného kráľovstva. Týchto 39 ľudí zahynulo vrátanie údajne jedného dieťaťa. Na začiatku tohto roka som uh, sa rozprával s utečencami mm, na e, poboží e, kanála prichádzali cez Stredozemné more. Mali tri dôvody. Znišenú domovinu, pohyby v Severnej Afrike a potom vlastne sa postavili riziku Stredozemného mora, pretože jednoducho nemali žiadnu, nič iné na výber. A v niektorých členských štátoch e, sú stále viktimizovaní a sú háňaní do náruče týchto pašerákov, sú nútení príjma, e, podnujem sa na tieto stále nebezpečnejšie e, plavby. Mm, nemali by sme vyhovieť tým, ktorí sú proti záchrane. Musíme zachraňovať životy. Ďakujem pekne. Na pán no, ďakujem za slovo. Zajtra bude parlament opäť vysielať jedno, jeden jasný signál, ktorý sa týka záchrany, záchranných aktivít v oblasti Stredomoria. Ale zdá sa, že mm, mm, ťažko mm, vnímať to, že celkovo sa hovorí, že tu neexistuje nejaká reakcia zo strany európskej inštitúcií, ale vidíme práve, že aj parlament koná v tomto zmysle a aj keď e, napríklad rada požiada členské štáty, aby prispeli e, do aktívnych, konkrétnych činností e, v oblasti pátrania a záchrany, tak sú to konkrétne kroky. Ale máme aj dobrú správu. Napríklad to je práve ten summit, ktorý bol nedávno na Malte. Čiže už vidíme, že viac a viac krajín prejavuje aktívny záujem a snaží sa pomôcť. Ďakujem. Ďakujem, pán Fest. Minúta. Ehm, Ďakujem, pani predsedajúca. Malý počet poslancov tu v sále ukazuje skutočný význam tej témy záchranné a vyhľadávacie akcie v Stredozemnom mori a vynimočne tu poslanci majú aj pravdu, pretože na severe Sýrie zahynie denne o mnoho viac ľudí než v Stredozemnom mori a zahynú rukou človeka, ktorý 10 ročia dostával od EÚ a ľavice e, mm, obchádzanie ako partner, aj keď už bolo jasné, že Turecko sa mení na islamistickú despociu. E, bude tomu asi následovať aj otečenská vlna z kurdských oblastí a zo Sýrie. Tí asi prídu po pevnine, ale namiesto toho, aby sme sa sústredili na to, ako chrániť eh, pozemné hranice, ako zastaviť Erdogana, stále sa tu hovorí o eh, Sábo zavinenej námornej núdze, hovoria o Karole Rakete a tak ďalej. A pomáhajú vlastne pášerákom pod rúškou hm, eh, záchrany na mori zastavte e, opatrenia na vyhľadávanie a e, záchranu, zastavte mimovládky nelegálne a ich činnosť a zastavte e, vyháňanie a čísenie kurdov. Pán Rus na minútu. Ďakujem. Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu Tok migrantov poklesol o 32 v porovnaní s predošlým rokom a počet úmrtí v Stredozemnom mori poklesol o 42%. Viete, prečo je to tak? Je to výsledok politiky, ktorú realizuje pán Salvini. Prečo Európsky parlament um, žiada o posilnenie týchto um, vyhľadávacích a záchranných aktivít v Stredozemnom mori a prečo žiada flexibilnenie pravidel? Jediným vysvetlením je, že EÚ opäť sa snaží stimulovať imigráciu pomocou mimovládnych organizácií. Masová imigrácia za posledné roky mala uh, katastrofický dopad na veľké mesta v Európe. Hmm. Globalisti si vyberajú riešenie, ktoré neslúži záujmom Európy pustíme sa konečne do práce na nejakom štruktúrnom riešení, zavrime hranice a e, nechajme utečencov v ich domovských regiónoch. Na jedna pominutý teraz pani Guillaume. Ďakujem pani predsedajúca. Minulý júl rada a e, Komisia nám povedala, že cieľ v, vo veci migrácie je zachraňovať životy, ale je tu stále, už aj vtedy bol rozdiel medzi e, slovami a skutkami. E, námorné operácie, bez plavidel a tak ďalej. Mnohí sme pripomínali, že je naliehavé dodržiavať zákony, pokiaľ ide o vyloďovanie a pokiaľ ide o ďalšie podmienky. A opäť e, tu o pár mesiacov diskutujeme a nič sa nezmenilo. Ale vieme, že je naliehavé mať skutočne záchrannú európsku operáciu aby sme zachraňovali životy, ale aby sme aj umožnili koordinovaný prístup do rôznych európskych prístavov. Kým takáto e, operácia tu nebude, zastupujú členské štáty vlastne mimovládne organizácie a nie je možné kriminalizovať e, ľudí, ktorí pomáhajú s rozkotancom. Potrebujeme a očakávame teda usmernenie od komisie, e, pokiaľ ide o humanitárne výnimky. Existujú riešenie na vytvorenie práva na záchranu, chýba už len mhm. politická vôľa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 Jeden básnik napísal, že žiadny rodič nedá svoje dieťa na loď, iba že by bola skutočne bezpečná. Treba povedať, že voda nie je bezpečnejšia než pevná pôda pod nohami. Nedávno zomrelo na Sredozemnom mori 5 krát viac ľudí než eh, napríklad v roku 2012. A my tu hovoríme o povinnostiach Európy a humanitárnych povinnostiach a pritom sú niektoré organizácie, ktoré pomáhajú, kriminalizované. My jednoducho nechávame, nechávame týchto ľudí utopiť sa a za to sme zodpovední. A práve preto, pán komisár, hovorím Prosím, postarajte sa o to v rámci európskej politiky, aby boli ľudia zachraňovaní na mori, aby sme sa nemuseli takto hambiť. Pani Hutasári, minúta. Pani predsedajúca, Európa má slabé hranice. Tieto otvorené hranice lákajú veľa ľudí, najmä mladých mužov zo subsaharskej Afriky, ktorí si želajú lepší život. Európa nemôže prijať milióny Afričanov. Európa prináleží Európanom. Európsky politici by nemali každý rok presviečať eh, o tom, že treba relokovať ľudí, presídlovať ľudí. Keby sme vynaložili toľko energie na blaho Európanov, ako vynakladáme na blaho imigrantov, tak by sa Európe darilo ako celku oveľa lepšie. Mali by sme samozrejme diskutovať ako uzavrieť a chrániť vonkajšie hranice Európy. My musíme a máme povinnosť chrániť prosperitu a bezpečnosť európskej civilizácie. Ďakujem. For one minute, Madam Insir. Na jednu minútu, pani Insir, vážená pani predsedajúca, zatiaľ čo členské štáty EÚ sú zablokované v rokovaniach o budúcej migračnej politike EÚ, topia sa ľudia v Stredozemnom mori a to je jednoduchá pravda. E, Extrémna pravica a časti pravice v Európe na to reagujú tak, že sa snažia kriminalizovať tí, ktorí robia humanitárne pomoc, humanit, vykonávajú humanitárnu pomoc, e, dobrovoľnícke organizácie, ktoré zachraňujú ľudské životy. Je dôležitou súčasťou e, uznesenia, o ktorom budeme v, vo hlasovať hlasovať, e, žiadať od komisie, aby predložila skutočné smernice k respektíve vysvetlenie k existujúcej legislatíve EÚ, aby bolo jasné, že humanitárna pomoc bez e, e, neziskovej povahy nie je nelegálna musíme nájsť spoločnú odpoveď. Dohoda na Malte sa snaží e, rozdeliť e, ľudí, ktorí prišli na člnoch, to je niečo, čo vítame, ale potrebujeme dlhodobejšie udržateľné riešenia, aby sme pomohli všetkým, ktorí e, potrebujú zachranu a potrebujeme mať riadenú európsku migračnú politiku. A tie sily, ktoré bránia tejto zodpovednosti, pomáhajú ne, nepomáhajú ľuďom na mieste. Je dôležité um, oni hovoria iba o tom, aby sme zabranili ľudí, ľuďom dostať sa do Európy. Nejde im o skutočnú pomoc. Ďakujem pekne. For one minute, ma- Pani Bizotto, minúta, prosím. Dohoda z Malty je ďalším, ďalšou ukážkou toho, čo robí vláda piatich eh, hviezd a ďalšia facka do tváre Talianska. Takže ďalší migranti prúdia do Talianska a Európa tomu tlieska. Je to vlastne proti vôli talianských občanov, kde už eh, je celý rad eh, a tisíce a tisíce ilegálne zamestnaných ľudí zo zahraničia. Už sme unavení z týchto falošných sľubov a neúprimnosti sme pripravení spoločne s občanmi vybudovať barikády, aby sme chránili našu pôdu a náš ľud. Nedovolíme, aby sa Taliansko zmenilo na utečenský tábor Európy. Ďakujem. A teraz pán Blaško, minúta. Vážená pani predsedajúci. Vážená pani predsedajúca, kolegyne a kolegovia. Na pôde tejto inštitúcie sa neustále plače nad strašným osudom ľudí v stredozemnom mori, ale niekto je zodpovedný za tieto osudy. V prvom rade politici, ktorí chceli vnútiť demokraciu v Severnej Afrike podľa svojich predstav, ale spôsobili len chaos. A po druhé, tí, ktorí neustále povzbudzujú na migráciu nezmyslenými smerniciami, e, smernicami, súdnymi rozhodnutiami a politikou, ktorá vytvára nespravodlivé výhody pre migrantov, vyplácanie napríklad neadekvátnych sociálnych dávok. Tí, ktorí odmietajú tvrdé tresty pre pašerákov ľudí, tí, ktorí podporujú ľudí, ako je ma, pani Raketová, ktorí tzv. zachraňujú na mori a ďalším dávajú nádej, že sa dostanú na pevnicu a tak riskujú svoje životy. A napokon ľudia, ako takí, ktorí sa pušťajú na more, lebo nie sú schopní vyhodnotiť mieru rizika. My, vy všetci, ktorí toto podporujete, ste za to zodpovední. Thank you, colleagues. Ďakujem. A teraz postup catch the eye a opäť mám tu asi 10 ľudí, ktorí sa chcú vyjadriť. Nebudeme na to mať čas, lebo máme nedostatok času. Pani Holmajer ako prvý rečník minúta. Pani ministerka, pán komisár, pani predsedajúca, táto rozpráva ukazuje, že uznesenie, ktoré bolo predložené, postihuje len minimálny aspekt týchto problémov. Ja som za záchranné akcie tu v demokratickom tábore a zda nikto nie je proti. Ale hovoriť len o tomto nevyrieši tento problém. Väčšia časť ľudí umiera v oblasti Sahary a o tých sa málo kedy hovorí, lebo sa k nám málo kedy dostanú a nedostaneme sa s nimi do takého kontaktu. Nevydáme obrázky, z týchto miest a preto treba venovať pozornosť tým oblastiam Afriky, s ktorými vieme spolupracovať, aby sme zabránili tomu, aby sa ľudia vôbec vydávali na cestu a preto Frontex je dôležitý. Tisíce ľudí sú a boli zachránení, ale o tom sa stále netreba rozprávať. To riešenie, to, o, ktorom sa tu hovorí, nie je riešenie. Teraz na minútu Pán Hán. Sinjura President, soluzzjonijiet Ewropej eżistenti madomx adattati u ċert. Eh, vážená pani predsedajúca, tie existujúce riešenia nie sú dostatočné a nie sú dobré a nestačia na to, aby sme čelili súčasnej kríze. Na jednej strane tu máme migrantov a mnoho ľudí, vrátanie žien a detí, ktorí prichádzajú o život na mori a na druhej strane máme európskych občanov, ktorí nie sú spokojní a takisto aj preto, lebo Európa nekoná. Pohraničné krajiny sú dotknuté imigráciou, sú náchylné na rôzne incidenty, ako to, čo sa stalo napríklad v Amfare na Malte minulý týždeň. A situácia eskaluje a my nemôžeme vlastne nič robiť. Toto je niečo, čo našich občanov znepokojuje. Ak to takto bude pokračovať, tak sa zvýši a posilní extrémistická ideológia, zvýši sa násilie. Európa by sa mala zobudiť a riešiť to efektívne pomocou solidarity a spoločného riešenia. Ďakujem. Ďalší e, rečník e, je pani Jovejeva na minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Je veľmi dôležité, aby sme riešili tento problém, ktorý je tak dôležitý, ako je záchrana migrantov na Stredozemnom mori, ale nestačí len hovoriť, treba urobiť konkrétne kroky k riešeniu probléma a to práve si kladie za cieľ návrh uznesenia. EÚ potrebuje lepší koordinovaný prístup na záchranu a vylodovanie v bezpečných prístavoch v prípade migrantov a potom mechanizmus na distribúciu. E, v roku 2014 až 2018 viac než 19 tisíc ľudí prišlo o život e, na Sredozemnom mori a to je strašné. To takisto súvisí aj s bezpečnosťou, pochopiteľne, ale aj tak si musíme uvedomovať význam solidarity. To by mali byť e, veci, ktoré, ktoré idú ruka v ruke. Členské štáty môžu spojiť síly a pomôcť tým, ktorí hľadajú bezpečný prístav v Európe a majú na to právo a zároveň samozrejme zabezpečiť bezpečnosť všetkých občanov. Ďakujem. Pán Pranzínsky, prosím. Pani przewodnicząca, pani komisážu. Pani predsedajúca, pán komisár, na úvod malý citát Všetci to poznáte, kto zachráni život, zachráni celý svet. A ja by som sa chcel odvolať na svoje skúsenosti. Kedy si som bol námorníkom a keď vidíte človeka na mori, musíte mu pomôcť, to je jasné. Ako politik však, ako zodpovedná osoba, viem, že zločinecké organizácie počúvajú našu rozpravu a aj ľudia, ktorí žijú v rovnikovej Afrike. Zodpovednosť, to je to najdôležitejšie. Bol som polský minister vnútra a pred dvoma rokmi na zasadnutí Európskej rady som počul len jeden rozumný hlas keď eh, no, minister vnútra Maroka povedal, že máme dočinenia s inváziou. My povzbudzujeme týchto ľudí, aby prišli z Afriky do Európy. Preto dochádza k týmto tragédiám na Sredozemnom mori. Ďakujem pekne. Ďakujem vám. Pani Deli, minúta prosím. Ja takisto chcem pripomenúť 39 obetí, ktorí boli objavení mŕtvi v kontejnere nákladného auta. Išlo o írsku firmu registrovanú v Bulharsku a je to ukážka toho, čo sa deje v prepravnom priemysle náklad, nákladnej prepravy. Ľudia sú vystanbení takýmto rizikám, aby sa dostali do Európy a preto podporujem tých, e, ktorí sa zapojujú, zapájajú do operácií na vyhľadávania ochranu. To je v súlade s medzinárodným právom, ale nie je v súlade s medzinárodným právom je vrácať ľudí späť a delegovať zodpovednosť na Líbiu, kde títo ľudia čelia strašným podmienkach. Potrebujeme reformu Dublinského dohovoru, potrebujeme bezpečné cesty do Európu, bojovať proti pašerákom, ale v prvom rade tie v prvom rade musíme zabraniť tomu, aby títo ľudia vôbec sa stávali utečencami. Ďakujem. Teraz pán Polčák, minúta. Ďakujem pani. Ďakujem pani predsedajúca za slovo. Všimli ste si, koľko kolegov, najmä zo skupiny ID, tu ani nie sú a nepočkali ani na stanovisko pána komisára a zástupkyne rady. To je hamba. Vzhľadom na to, aké výhrady tu predniesli voči tejto správe. Pre mňa je nepriateľné, koľko ľudí zomiera na Sredozemnom mori, na tejto hranici, ktorá sa stáva najnebezpečnejšou hranicou na svete. Je to hamba pre Európu. Na druhej strane treba povedať, že nemožno povedať, aby neziskové organizácie fungovali ako taxikári a nahrádzali činnosť členských štátov agentúr EÚ ako Frontex. To je nepriateľné, sú tam sprievodné javy ako bezpečnostné riziko a podpora organizovaného zločinu. To všetko prinášajú aktivity, ktoré nahrádzajú de facto dozor štátu, členských štátov a Európy. V stredozemnom mori by sme nemali rezignovať. Bol by som veľmi rád, keby sa toto nestávalo. Ďakujem. Posledný rečník, pán Maggiorino, prosím. Ja som celkom e, znepokojený vyjadrením zo strany pravice. Máme pred sebou jednoduchú voľbu, pokiaľ ide o uznesenie. Treba zachraňovať ľudské životy. A to samozrejme nestačí. Tu nikto nehovorí, aby všetci prišli, nikto ich nepozýva. Tu sa hovorí, že máme zachraňovať životy. A potom urobíme to, čo ešte chýba, to znamená spoločnú európsku politiku. A to vám hovorím ako Talian, to znamená rozdelenie alebo distribúciu migrantov z nášho teritória, to znamená revíziu do Dublinského dohovoru a e, nachádzať legálne kanály a legálne trasy, e, aby sa vyprázdnili tie tábory v Líbii. To znamená taký európsky postoj, ktorý doposiaľ nebol. Dajme do centra toho všetkého ľudské životy a už si nezahrávajme s týchto životmi. Ďakujem. Ďakujem, tým pádom sme sa dostali na koniec eh, procesu a postupu každý aj, takže pán komisár Hán, prosím. Ďakujem, pani predsedajúca, pani ministerka, dámy a páni poslanci. Na začiatku už som povedal, že záchrana životov vždy bola a bude prioritou komisie. Je to morálna povinnosť a právny záväzok zachraňovať ľudí a životy, zabezpečiť ochranu tým, ktorí hľadajú ochranu v dôsledku vojnu, vojny alebo konfliktu ozbrojeného. Na to treba vybudovať širšiu komplexnú stratégiu na riadenie migrácie vo všetkých aspektoch a súčasne treba pokračovať v snahe e, pri riešení základných príčin migrácie a nestability krajín pôvodu a tranzitu. Musíme všade bojovať proti sieťam pašerákov, ktoré využívajú zraniteľné body a zraniteľnosť týchto zúfalých ľudí a potrebujeme mať aj efektívne a dôveryhodné právne spôsoby na presídlovanie a usidovanie migrantov, ktorí uviazli v tretích krajinách. A toto je veľmi náročná úloha, ktorú Európska únia nemôže riešiť sama. My musíme spolupracovať v partnerstve s krajinami pôvodu, tranzitu a určenia. A to s podporou medzinárodných organizácií a spoločne s organizáciami občianskej spoločnosti a to v rámci zdieľaných zodpovedností a v duchu spolupráce som si istý, že všetky tieto prvky sa odrazia na novom pakte pre migráciu a azyl, ktorú, ktorý predstaví nová prez, pre, pre, predsednička komisie pani von der Leyen ako odpoveď na nové migračné tlaky. Ďakujem, pán komisár. Pani ministerka Tuperajnen, prosím, na záver. Vážení poslanci parlamentu, Fínske predsedníctvo si plne uvedomuje zásadnú dôležitosť e, otázky migrácie a pomoci, humanitárnej pomoci na Stredozemnom mori a sme odhodlaní pracovať na solidnejšom riešení v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami. Toto však vyžaduje určitú predvídateľnosť v súlade s medzinárodným právom a musí umožňovať realizáciu azylových a návratových e, postupov. Je veľmi dôležité, aby sme postupovali rýchlo, potrebujeme však riešenie, ktoré pokrýva všetky aspekty EÚ ako taká a samozrejme ani migranti si nezaslúhujú, aby takáto situácia trvala väčšine, takže to treba povedať jasne, my musíme zachraňovať životy. Lebo tu hovoríme o ľuďoch, živých bytostiach, jednotlivcoch, ale zároveň budeme pokračovať na reforme spoločného európskeho azylového systému, aby sme našli permanentné riešenie do budúcnosti a verím tomu, že vďaka našej snahe urobíme krok vpred pri naplňaní tohto cieľa. Ďakujem vám veľmi pekne za diskusiu. Ďakujem, pán predseda výboru LIBE, za vaše nasadenie Práca pokračuje. Ďakujem, ďakujem pani Tuperajnen. Dostal som, dostala som štyri návrhy uznesení k tejto rozprave, ktorá je teraz uzavretá a o týchto e, uzneseniach budeme teda hlasovať zajtra. A teraz ďalšia rozprava a to by e, vyhlásenie Rady a komisie, pokiaľ ide o prístupkové rokovanie, rokovania Severného Macedónska a Albánska. Ak by ste chceli sa zúčastniť každý aj a použiť modré karty, tak sa môžete zaregistrovať štandardne. A tie nové registračné podrobnosti na elektronickú registráciu sú na e, vašich stoloch. E, to isté platí aj pre každý aj Môžete to urobiť nie až na konci rozpravy, ale niekedy v priebehu rozpravy. Takže ak ste všetci pripravení, tak pani ministerka, máte opäť slovo pani Tuperajnen za radu. Vážená pani predsedajúca, poslankyňa poslanci, ako viete, Pokrok Severného Macedónska a Albánska na ich európskej ceste bol predmetom diskusie v Rade už nejaký ten čas. A viem, že si rovnako uvedomujete, že rada ešte nedokázala dosiahnuť dohodu e, k odporúčaniu komisie otvoriť rokovania o vstupe s Republikou Severného Macedónska a s Albánskom. Medzičasom obe krajiny veľmi intenzívne pracovali, aby dosiahli pokrok vo svojich reformách. Závery rady, ktoré boli prijaté v júni, nám udelili úlohu prijať jasné zásadné rozhodnutia o oboch krajinách, najneskôr v, eh, v oktobri. A ako predsednička Rady pre všeobecné záležitosti musím povedať, že som veľmi hlboko sklamaná z toho, že sa nám to nepodarilo na našej schôdzi.